schválili včera v oznámeniach predsedu pravidlo 202 odsek 5 e, navrhnuté e, výborom pre ústavné otázky. Čiže tým pádom sme na základe pravidla 211 a tým, že neboli námietky, toto schválili. Prvý bod. Podpredseda komisie je